Uh, Začneme pokračovaním nášho rokovania. Budeme hovoriť o situácii migrujúcich pracovníčok v, vo vidieckých oblastiach v EÚ a ponajprv by som rada odovzdala slovo našim kľúčovým rečníkom. Začneme pani Franceskou komisári, ktorá je fotografkou na voľnej nohe zo Sicílie a výbor FAMU ju sem pozval, prosím. Buongiorno. Dobrý deň. Ja som mala pred 4 rokmi príležitosť e, prísť na Sicíliu. Nie som totiž Sicilčankou A dva a pol roka som pracovala na tejto téme, na e, téme žien, ktoré pracujú v oblasti Ragúza. Mm, e, na monitore vidíte niektoré z mojich fotografií. Tu vidíme vidiek v oblasti Ragúzy Eh, celá vidiecká oblasť zmenila svoj ráz. Predtým tam boli vinohrady, teraz sa tam nachádzajú skleníky. Pred 30 rokmi tam boli zamestnaní len miestni pracovníci a e, pracovníci z oblasti Magrebu. Okolo roku 2007, keď eh, vstúpilo Rumunsko do EÚ, tak začali prichádzať aj migranti z Rumunska. Um, Zvyčajne vidíte um, rumúnske ženy, ktoré práve pracujú v tejto oblasti a tieto ženy pochádzajú z jednej konkrétnej oblasti v Rumunsku, až Bakao a Boto Šány sú tie lokality. Ide o oblasť e, v Rumunsku a v tejto oblasti takisto pestujú plodiny a oni potom prichádzajú na Sicíliu, kde zarábajú naozaj veľmi mizerne, ale vždy je to oveľa vyšší plat, ako majú v Rumunsku. Príchodom týchto žien sa zmenil kompletne poľnohospodársky ráz tejto oblasti na Sicílii. Totiž e, tieto ženy sú veľmi lacnou pracovnou silou, oveľa lacnejšou než predtým migranti, ktorí pochádzali zo Severnej Afriky. Opätovne teda zvyčajne poberajú za svoju prácu niečo medzi 10 a 25 eurami za deň. No a to vlastne, táto skutočnosť úplne rozvrátila e, lokálny systém. Tieto ženy zvyčajne prichádzajú na Sicíliu so svojou rodinou, s deťmi, niekedy samé a e, často samé aj zotrvávajú Počas tých dvoch a pol roka som pracovala s mnohými združeniami a e, vyrozumela som, že ide o uzatvorený systém. Tieto osoby totiž prídu priamo z Rumunska autobusom, prídu, prídu na autobusovú stanicu v regióne Raguza a tam ich vyzdvihnú väčšinou iní rumúnsky pracovníci, ktorí už na Sicílii sú a tieto ženy privezú priamo do oblasti skleníkov. No a tam ten systém zotvár, zostáva uzatvorený. Ide o, ide, ide o maličké podniky, rodinné podniky, čiže hovoríme o podnikoch, e, ktoré majú dva, dvoch až piatich zamestnancov, povedzme. A vo vnútri týchto skleníkov, v tejto oblasti sa nachádzajú skleníky, tieto ženy aj žijú a pretože samozrejme nie je pre nich jednoduché si zaplatiť nájom inde. Často zamestnávateľia dávajú týmto osobám k dispozícii um, miesta, kde teda si môžu uložiť veci a, e, a dajú im k dispozícii, neviem, čo môžeme nazvať domami, e, skôr ubytovaním. Chýba tam často elektrina, e, voda. V zime je tam chladno. Vidíte, že ide len o nejaké pseudo ubytovanie. Na tejto fotografii vidíte eh, dom, ktorý sa nachádza za skleníkmi, kde je eh, v lete veľmi teplo. Ďalším problémom je neustály kontakt s chemickými prípravkami. Eh, často prichádzajú do nemocnice, do jedinej nemocnice v oblasti s problémami ako je dermatitída, s problémami, ktoré spôsobila práve mm, práca, respektíve kontakt s chemickými prípravkami. Hovorila som už o tom, že prítomnosť týchto žien je takým mm, osobitým javom. Mnohé z nich e, pracujú ako, ako ženy, čiže pracujú mm, porovnateľne ťažko ako aj muži. A ako Mm, takmer vždy tieto ženy sprevádzajú ich deti. <clears throat> Niekedy sa rozhodnú deti nechať v Rumúnsku, potom im posielajú mesačne peniaze, ale mnohé z nich si že, deti privedú so sebou. Tieto, tieto deti potom nechodia do školy a jednou z ťažkostí týchto žien je prístup k školskému systému. A je to aj vzhľadom na problémy spojené s tým, že nehovoria po taliansky, nepoznajú školský systém v Taliansku a v neposlednom rade je tu aj problém dopravy, prepravy. Čiže o čo ide? Izolácia je hlavným problémom pre tieto osoby. Žiadny verejný prostriedok nedokáže, um, nedokáže previesť tieto ženy z videckej oblasti k najbližšej školy, najbližšej školy a keď si predstavte si, že taxík stojí 25 eur a tieto osoby možno často ani toľko za deň nezarobia. Čiže ako potom odvezú svoje deti do školy? To všetko potom pôsobí veľkú zraniteľnosť týchto žien tieto ženy na to, aby mohli poslať deti do školy, um, musia často teda po nich zamestnávateľia chcú aj drobné láskavosti, tak povediac, aby, aby im pomohli, aby potom mohli deti odviezť do školy. Pozrite teraz na ďalšej fotke, je jedno z detí a ako som povedala, ide o uzatvorenú oblasť. E, um, um, často sú tieto ženy považované za vlastníctvo. Toto dievčatko napríklad nikdy, nešlo do ško- nikdy nechodilo do školy. Um, my sme veľmi pozorne sledovali tento prípad. Ide o dievčatko, ktoré má problémy s jazykom, celý deň je sama s, s ďalším chlapčekom, ide o naozaj veľmi malé deti a e, sú často aj podvýživené. Tieto deti niekedy jedia len polentu, um, niekedy kúsok syra cez víkend pretože e, ten, ten plat mami bol 10 eur a občas zamestnávateľ im dával kus, im dal kúsok syra cez víkend. Okrem toho toto dievčatko sa stalo obeťou e, sexuálneho obťažovania zo, zo strany chlapcov rumunských a e, často sú títo často sú títo chlapci sami, bez rodičov, lebo rodičia pracujú v skleníku, čiže deti sú samé, stávajú sa, stávajú sa obeťami ďalších starších detí, ktoré sú tiež v lokalite prítomné. Čiže deti sú obeťami obťažovania, ženy sú e, obeťami obťažovania. Nikoleta je jednou z mála, ktorá sa rozhodla e, podať sťažnosť. Um, nevždy, nevždy majú odvahu udať osobu, ktorá ich zneužívala, boja sa a boja sa samozrejme e, udať svojich zamestnávateľov, ktorých častokrát zastrašujú. Čiže predstavte si, že ste ďaleko od domova, ďaleko od inštitúcií takýchto, v takomto kontexte je veľmi ťažké, veľmi nelahké sa obrátiť e, na príslušné e, orgány. Mm. Bola, videli, boli sme svedkami mm, prípadu, kedy žena otehotnela, zamestnávateľ od nej chcela, aby išla na potrat, ale ona, ona odmietla a nakoniec nabrala odvahu a e, udala udala zamestnávateľa na policia. to bola len druhá osoba, ktorá sa na to vôbec odhodlala. Často žijú ženy v týchto chatkách. Musia nechať často otvorené dvere, čo umožňuje zamestnávateľom vojsť dovnútra. Mnohé z týchto žien sa dokonca ani necítia byť obeťami, pretože bohužiaľ už e, pochádzajú, ich, ich, ich pôvodná situácia bola už veľmi zlá, podobná tej, ktorej sa nachádzajú teraz. Hlavným cieľom je pracovať, aby mohli posielať peniaze domov. Mnohé, mnohé nám to takto povedali, mnohé majú deti v Rumunsku a aby ich mohli takých, takýmto spôsobom živiť. Mnohé, mnohé z nich sa rozhodnú vydržať potichu znášať takúto situáciu. Sú tam preto ženy, osoby, mnohé z týchto, mnohým z týchto e, žien e, nemajú ani regulárne zmluvy. Mm. Ak majú, vždy ide o, o zmluvy, ktoré nerešpektujú nejaké kolektívne e, zmluvy, ktoré boli dohodnuté s odbormi v tejto oblasti, ale mnohé z nich zostávajú, mnohé z nich sa rozhodnú odísť. Mm mnohé z týchto žien odídu, prídu späť. Ja osobne som poznala jednu z týchto žien a keď sa vrátia do Rumúnska, peniaze sa minú a potom sa musia vrátiť do Talianska. A často vedia, čo ich čaká, často vedia, že nedostane možno celý plat koncom mesiaca, vedia, že zamestnávateľ im navrhne nejakú alternatívu, aby mohli v závere dostať celý plat. Ale vždy sa to javí zrejme lepšia alternatíva, než tá zostať v Rumúnsku a nezarábať vôbec nič. E, komisári. Veľmi pekne ďakujem. Teraz by som poprosila pána Dragčiho, e, ktorý je z Národnej agentúry pre rovnosť príležitostí. Ďakujem veľmi pekne. Vážení hostia, v prvom rade by som rada chcela vyjadriť vďaku za to, že ste mi umožnili dnes prísť medzi vás. Ďakujem veľmi pekne aj za preukázaný záujem o túto tému. Pre rumúnsku vládu je podpora rovnosti príležitosti a ochrana žien a dievčat um, základnou základnou súčasťou našej sociálnej demokracie a je to nevyhnutné pre každú spoločnosť a pre každú oblasť spoločnosti, či už ide o školstvo, pracovné prostredie alebo posilňovanie postavenia žien. A samozrejme, to všetko je dôležité aj pre aj pre e, ženy migrantky. No a v Rumúnsku máme práve v tejto súvislosti novú situáciu. Vláda e, vo svojom vládnom programe má konkrétnu kapitolu, ktorá sa zameriava na rovnosť pohlaví. Ide v ňom o to, že treba e, dosiahnuť konkrétne ciele, ktoré vytýčila Národná agentúra pre rovnosť príležitosti, ktorú ja zastupujem. A v kontexte vidieckých oblastí je veľmi dôležité poskytnúť migrantom príležitosť pracovať, ale zároveň dôležité im poskytnúť ochranu pred, pred e, zneužívaním. Preto pracujeme v partnerstve s mimovládkami a s ďalšími združeniami, aby sme týmto osobám mohli poskytnúť pomoc. Rum. Rumunsko je jedným z tých štátov, ktoré, z ktorého pochádza um, veľká väčšina migrujúcich pracovníkov v Európskej únii. Okolo dvoch miliónov Rumunov odišlo zo svojej krajiny, aby mohli pracovať v Európskej, úrovni, v Európskej únii. Oni ale čelia mnohým výzvam, pretože keď opustia svoju krajinu bez právnej ochrany, tak sa ich práva nedostatočne rešpektujú a to znamená aj riziko zneužívania, vykorisťovania alebo obchodovania alebo toho, že sa stanú obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami. V Európskej únii viac ako jedna tretina pracovníkov v polnospodárstve sú ženy a v tomto kontexte existujú celé spoločenstva európskych občanov, rumunských občanov, ktoré sú obeťami zneužívané v tých členských štátoch, Ehm, kde, kde sa nachádza um, veľa um, rumúnskych štátnych príslušníkov. Mnohí z, nich sú, mnohí z nich sú v pasci, sú zneužívaní, nedokážu sa obrátiť na príslušné orgány, požiadali o pomoc, sú obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania. V, často sú obeťami nútených prác. A to sa deje najmä vo vidieckých oblastiach, a to malo dosah práve na rumúnskych občanov a najmä na rumúnske ženy. My tých prípadov poznáme veľmi veľa a tieto ženy často žijú ako moderné otrokyne. Preto e, ilegálna práca a vykorisťovanie týchto žien tieto témy sú teraz na programe rumunskej vlády. spolupracujeme aj s našimi ambasádami v Taliansku a v iných krajinách. Snažíme sa pomôcť situácii týchto žien, ktoré pracujú mimo Rumunska. A my si, sme presvedčení, že tieto štáty e, majú povinnosť zabezpečiť ochranné opatrenia a rovnako by mali na lokálnej úrovni prijať iniciatívy a snažiť sa snažiť sa o zabezpečenie e, práv týchto žien, najmä žien, ktoré, ktoré sú vystavené najväčšiemu riziku. My sa preto snažíme organizovať národné kampane, aby sme zvyšovali povedomie o tomto probléme. <clears throat> Národná agentúra pre rovnaké príležitosti a Ministerstvo práce a sociálnych vecí spolupracujú s rumúnskou diasporou a s ďalšími inštitúciami a snažia sa o zvyšovanie povedomia. Vedieme kampane. Ide nám aj o podporu rumúnskych občanov, tých, ktorí sa rozhodnú, že sa chcú vrátiť domov minister, ministerstvo práce prijalo celý rad právnych mechanizmov na ochranu týchto pracovníkov. Chceme im poskytnúť náležité informácie, chceme im poskytnúť náležité usmernenia, rozdávame im letačiky, aby si aj oni boli vedomi toho, aké sú ich práva. Tieto informácie sme zverejnili v, v asi 20 európskych štátoch. Informujeme ich o ich právach, pracovných podmienkach práva, práva, ktoré sa vzťahujú na ich rodinných príslušníkov, informujeme ich o dôchodkoch, eh, zdravotnej starostlivosti a podobne aby presne vedeli, na čo majú nárok, keď pracujú v inom členskom štáte. Zriadili sme aj eh, Zriadili sme aj ehm, informačnú službu v rámci systému EURES a títo pracovníci sa môžu obrátiť na túto kontaktnú kanceláriu v rámci EURESu, kdekoľvek v Rumunsku. Rovnako chceme, chceme zriadiť aj špeciálnu jednotku či skupinu, ktoré 13, zhruba 13 ataše, ktorí budú ktorí budú rozmiestnení po regiónoch Tí, ktorí sa do Rumúnska chcú vrátiť, ehm, e, tam Ministerstvo práce a sociálnych vecí chce poskytnúť všetky informácie týmto ľuďom o tom, ako hľadať prácu, ako vyzerá sociálna starostlivosť, po prípade, ak si chcú založiť živnosť alebo im pomôže pri vyhodnotení ich zručnosti. Čiže my naozaj chceme podporiť tých, ktorí sa chcú vrátiť eh, do Rumunska a tieto opatrenia financuje Európska únia a my naozaj dúfame, že to vytvorí oveľa atraktívnejší polnohospodársky sektor pre obe pohľavia do budúcna a mm, chceme, chceme na to využiť e, finančné prostriedky, ktoré sú na to vyčlenené v programe videckého rozvoja a zároveň chceme poskytnúť aj inštitucionálnu podporu, právnu podporu, aby Eh, aby, nám, aby sme zabezpečili rovnosť pohlavy. No a eh, ten program, ktorý bol pripravený našimi ministerstvami, bude fungovať eh, bude fungovať a bude implementovaný zo strany našich národných agentúr. No a v tomto kontexte sme zorganizovali kurzy, chceme, chceme zorganizovať vzdelávacie programy, chceme sa zacieliť na rovnosť pohlavy. A tá štruktúra, kde publikujeme vlastne aj informácie, tie vidiecké priestory teraz budú mať nárok na to, aby boli vybraté a dúfame, že sa nám podarí vyhnúť sa tej genderovej diskriminácii. Tento program priamo alebo nepriamo prispel k vytvoreniu pracovných príležitostí pre ženy, alebo to zlepšilo existujúce pracovné príležitosti a zlepšila sa miera produktivity hospodárskej v týchto vidieckých oblastiach na to, aby sme sa vyhli diskriminácii z dôvodov e, genderových a takýmto spôsobom vlastne dávame väčšie pracovné príležitosti ženám v týchto oblastiach. A teraz e, tie iniciatívy, ktoré zlepšujú tú situáciu, zabezpečujú školenie, školenia, takisto programy pre starostlivosť o deti. Toto takisto znižuje diskrimináciu na trhu s prácou pre ženy. A Takisto sa aj zlepšuje vzdelávacia úroveň a toto prispieva k zlepšovaniu e, potierania týchto problémov. Ehm, Rumunsko podporuje tieto ciele, aby sa zlepšila situácia tým, že sa implementuje medzinárodné právo a robia sa také opatrenia, ktoré majú podporiť strategické záväzky Európskej únie v rámci agendy genderovej rovnosti a to sa týka obdobia 2017 až 2019. Takto sa podporuje rodová rovnosť vo všeobecnosti, ale bojuje sa aj proti domácemu násiliu, podporujú to viaceré agentúry tým, že sa sústredíme na konkrétne e, aktivity, Rumunsko sa teda zaviazalo podporovať všetky tieto iniciatívy a snahy a podporovať aj základné hodnoty, ktoré boli stanovené v rámci dohovoru o eliminácii všetkých fóriem diskriminácie proti ženám a sú tu aj ďalšie dohovory v tejto oblasti. Rumunsko takisto ratifikovalo istambulský dohovor a my máme pocit, že to je najdôležitejší právny rámec medzinárodného hľadiska, keď hovoríme o prevencii a boji proti domácemu násiliu. Na to, aby sme zharmonizovali národnú legislatívu ohľadne týchto dvoch dohovorov, vláda vďaka prvej predsedkyni vlády, žene, histórii, to sa prijali viaceré opatrenia, ktoré vlastne vytvárajú určitý posun v rámci paradigmy, kde je snaha pomôcť všetkým ženám. Budem hovoriť o viacerých aspektoch. Máme tu napríklad návrh zákona o rovnakých príležitostiach pre mužov a ženy, kde je snaha regulovať profesie, takom zmysle, aby tu bola väčšia rodová rovnosť na pracovisku. Je to inovatívny nástroj, ktorý bude mať potom dopad na všetky profesionálne oblasti. Takisto je tu návrh zákona o prevencii boji proti domácemu násiliu. Je to v plnej miere v súlade s istambulským dohovorom a tu vlastne regulujeme dočasné, dočasné príkazy, ktoré majú zabezpečiť integrovaný a efektívny manažment všetkých prípadov riešenia domáceho násilia. Ja teda participujem na tomto zasadnutí dnes a moja participácia, účasť je tu príležitosťou, aby sme jednoducho podporili ten záväzok e, Rumunska, aby pokračovalo v týchto snahách príjmať také opatrenia, ktoré zabezpečia rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Áno, skutočne je to tak, že Viorika Dančila je teraz vlastne predsedkyňou vlády vo vašej krajiny a v tomto výbore bola aktívna, ešte keď bola aj tu vlastne e, poslankyňa. Takže my želáme vám a vašej vláde všetko dobre. A teraz dostane slovo pani profesorka Šortol predsednička Európskej spoločnosti pre vidieckú sociológiu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som posledná rečnička na zozname a budem môcť reagovať na niektoré témy, ktoré tu už boli spomenuté. Predtým, než teda poviem niečo ohľadne migrujúcich pracovníčok, povedala by som niečo možno o všeobecnej situácii poľnohospodárstva v Európe. Poľnohospodárstvo e, vidíme, že ponúka veľké problémy, pokiaľ ide o tieto témy. Vidíme, že ženy sú malo zastúpené, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo. Týka sa to celej Európy a týka sa to hlavne Severnej Európy, takže tu vlastne vidíte, že v E, iba 16% žien vlastní pôdu v Spojenom kráľovstve, väčšina z nich sú to vdovy, to znamená zdedili pôdu, pretože im zomrel manžel a vlastne neskôr to dostanú synovia. To sa týka Norska a Írska. To znamená, ženy majú skôr vlastniť, vo vlastníctve pôdu skôr v južných krajinách a to je to na základe to súvisí s tradíciou poľnohospodárstva v týchto krajinách, to znamená, migrujúce pracovníčky sú v tej situácii, ktorá tu bola pospísaná a je to jedno z tých profesí, jednou z tých profesí, kde tá genderová otázka zohráva kľúčovú úlohu. Ja som sledovala vo svojom výskume poľnohospodárstvo v kontexte tohto zorného uhla a vidíme, že ženy tu musia čeliť diskriminácii a je to skutočne veľké opodstatnenie, E, snahy riešiť túto otázku. To znamená, nesmieme zabúdať na to, že aj naďalej to zostáva odvetvie, ktoré je veľmi podmienené rodovými okolnostiami a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že migrujúce ženy budú pracovať častokrát pre mužov, vlastníkov pôdy. Tu vidíte napríklad obrázok z Írska. Vidíte, že tam je iba jedna žena, ale všetci ostatní sú teda muži. A toto vás iba zasadí do kontextu toho, ako vyzerá polnohospodárstvo. Budem teraz hovoriť o legálnych pracovníčkach, ktoré vlastne sa hýbu v rámci Európskej únie, v rámci voľného pohybu. Ja som žila v Severnom Írsku 23 rokov, takže budem hovoriť o niektorých otázkach, ktoré súvisia s potravinárskym sektorom a takisto aj ohľadne toho, ako ľudia pracujú na farmách, pokiaľ ide o pestovanie hríbov. Pred pár mesiacmi ste museli vysvetľovať, kde je Severné Írsko. Myslím si, že teraz už každý vie, kde Severné Írsko je. Ako vidíte, je to teda vrchná časť Írska, ktorá je súčasťou Spojeného kráľovstva. A keď si pozriete na tieto vynikajúce správy, tak vidíte, že sú tam aj určité náznaky toho, že sú tu obmedzené údaje ohľadne toho, ako migrujú ženy za prácou. Nemáme dostatok robustných údajov Vieme, že muži sú čo do počtu viac zamestnaní v poľnohospodárstve, ale líši sa to od sektora k sektoru, ako to už spomenula aj Francesca. Ženy sú zamestnávané v niektorých sektoroch, pokiaľ ide napríklad o jahody v Španielsku a hovorí sa, že sú vhodné na túto prácu, pokiaľ ide o to, že lepšie to zvládajú s rukami. Takisto sú mladí ľudia, deti zamestnávané, pretože celá krajina chce, aby jednoducho migranti išli na konci sezóny domov a ženy s deťmi sú viac motivované ísť domov. Takže vidíme, že materstvo je vlastne takýmto spôsobom vykoristované. Takže polnospodárska práca, ako vieme, je zle platená. Tam môžete jednoducho tie ceny skutočne potlačiť nadol. Je to ťažká práca, je to dočasné, je to sezónne a niektorí hovoria, že takáto, takýto typ práce by mal byť mechanizovaný a mali by to robiť roboty, ale nakoľko máme takýchto lacných migrantov, ktorí robia túto prácu, jednoducho je tu stimul, aby sa to nerobotizovalo. Takže hoci títo práci, hoci títo zamestnanci sú technicky legálni, ale pracujú veľmi dlho, pracujú vo veľmi zlých podmienkach. Takže ten výskum, ktorý som si ja preskúmala, to je správa Pottera Hamiltona, takisto aj moja, môj výskum sa sústredí práve na, tento, na, túto, na toto odvetvie. Treba povedať, že ľudia majú strach, ktorí pracujú ako migranti, majú strach. A tak ako to už povedali kolegovia, sú vydaní na pospas agentúram, ktorý, ktoré prinášajú ľudí do týchto chcúcich krajín. Nevedia, pre koho pracujú, nevedia, či pracujú pre agentúru, či pracujú pre farmárov. Majú jednoducho strach, sú zle informovaní, pokiaľ ide o ich potreby re, registrovať sa. A tento strach je všade prítomný. Takisto sú tu viaceré typy znevýhodnenia, sú tu jazykové bariéry, podpisovanie kontraktov, v jazykoch, ktorým nerozumia. Častokrát farmár je aj majiteľom pôdy a, alebo zabezpečuje ubytovanie a to nie je dobre. Takisto sú tu dôkazy, kde farmár jednoducho e, vy, sú zneužívaní oni jediní dovážajú na to miesto, kde sa pracuje a častokrát pýtajú za to veľa peniazy. A je ešte aj zraniteľnosť, pokiaľ ide o izoláciu a to, že ľudia sú vzdialení od verejných priestorov. Takže sú tu dôkazy toho, že ľudia neboli zaplatení za nadčasy a ani nevedeli, mali strach spýtať sa, aké majú práva. Takisto poviem niečo ohľadne žien v potravinárskom sektore. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že tento ty, že nadpis tohoto dnešného zasadnutia sa týka práce žien vo, vý, v v rurálnych oblastiach. Častokrát ľudí, ženy pracujú práve v týchto oblastiach, kde sú vykoristované a v tomto výskume vo výskume ži, ohľadne žien pracujúce v potravinárskom priestore v Írsku, tak tu sme mali celú paletu migrantov. Boli tam Lotyši, Poliaci, Ukrajinci, Rumúni, Portugalčania. Takže to tiež bolo zaujímavé. Ale čo tu vidíme je, tu vidíte tie ženy vlastne ako reagujú na tú situáciu, nie, nie sú dostatočne zaplatené. Všetci tam, tá žena, ktorú tu teraz citujem, hovorí, že ako je, mama pracuje 12 hodín, nedostane zaplatený nadčas, veľa ľudí prišlo z Lotyšska a išli za priateľmi, za rodinu, to častokrát je takýto vzorec, ktorý sa opakuje, potom hovorí o tom, že podniky sú lakome a nezaplatia tie nadčasy odpracované. A pokiaľ ide o Španielsko, zber jahovod, tak tu zase vidíme ženy, ktoré majú, teda sú bez detí, alebo tu prednostňujú ženy bez detí, alebo so staršími deťmi, pretože môžu takto pracovať dlhšie. Tu tie ženy majú zlé poznatky angličtiny, väčšina tých zamestnankyň sú stredného veku, bez nejakých rodinných záväzkov, môžu teda pracovať až do večera a aj celé víkendy. A vidíme, ako sú takto ženy rekrutované e, na základe viacerých okolností. To je veľmi zaujímavé, pretože tu vidíme, že tie ženy sa snažia zaintegrovať, snažia sa zlepšiť aj v jazyku, Niektoré ženy idú napríklad do kostola a študujú angličtinu, ale nebolo im to umožnené, pretože chcú každý štvrtok ísť do školy o 7, to znamená, že musí skončiť o 6, ale e, majiteľ povedal, nie, musíte sa držať predpisom, mňa nezaujíma vaša škola, takže to nebolo možné. Takže vidíme, že tá integrácia sa nepodporuje a tie dlhé pracovné, dlhý pracovný čas vlastne podporuje takúto hospodársko-sociálnu marginalizáciu a zabraňuje integrácii. Takisto vidíme, že tie zariadenia jednoducho neadekvátne e, vychádzajú v ústredy tým potrebám migrujúcim pracovníčkam. Napríklad vidíme tú snahu alebo reakciu ženy na to, že musela ísť na toaletu v rámci toho pracovného času. Potom sme a povedala, mali sme dve prestávky vo fabrike, 20 minút dvakrát do dňa, ale to sa skrátilo na 11 minút, pretože musíte, vám povedia, že musíte byť na pracovisku, potom musíte ísť do jedálne a vždy je tam rad na vecku, pretože je tam veľa žien, ktoré čakajú na toaletu. Je to jednoducho aj fyzicky náročná práca. Napríklad tu hovorí žena o tom, ako pracuje celý deň fyzicky náročná práca, pretože tam balia jablka, musia to dať na paletu, E, sú to stovky krabíc každý deň, večer majú bolesti, bolia ich plecia a ruky. A je dobre, keď pracujú iba do 6. alebo do 8. ale keď pracuješ do 11. Predstavte si do 11. to je veľmi nesko, takže idete domov, najete sa a o 6. ráno zase začínate. Takže to je úplne ako otroctvo. Nikdy som nežila za takýchto podmienok a bolo to pre mňa absolútne nepriateľné. Na začiatku som si myslela v poriadku, ak ženy takto môžu žiť, tak ja som tak isto na tom pokúsim sa. Takže vidíme, že tu je určitá miera rezignácie, kde ľudia akceptujú to, že jednoducho tie strašné podmienky musia znášať. Takže na záver už iba sú tu skutočné problémy a jedna z tých ťažkostí je aj to, že poľnohospodárstvo a práca v poľnohospodárstve je spôsob, ako chcú e, zlepšiť zisky e, zamestnávateľia. Je jednoducho drahšie aby sa to robotizovalo, čo do infraštruktúry, na to, aby sa tie jahody takto zbierali. A je lacnejšie vykoristovať zamestnancov. A ťažkosti sú, tak ako to povedala aj Frančeska, že keď už týchto ľudí takto zle platia, treba povedať, že ich platia jednoducho stále viac, ako by ich zaplatili doma v ich domovskej krajine. Takže tu je veľká etická otázka, aspoň pre mňa, že prečo tie práva právnych legálnych e, zamestnancov niekedy porovnateľné so zamestnancami, ktorí pracujú na čierno, napríklad v Spojených štátoch amerických. Aké systémy vôbec umožňujú takýto nepomer? A ďalšia všeobecnejšia otázka je, že autonómnosť farmárov, polnospodárov vo všeobecnosti umožňuje to, že sú tu problémy, pokiaľ ide o registráciu takejto práce pretože niekedy bezpečnostná legislatíva sa nedá vymôcť Takisto autonómnosť farmárov a ich poľnohospodárskych pracovísk e, to nie je veľmi dobre ošetrené, takže akým spôsobom to doriešime, to je veľká otázka. Ja si myslím, ako to už bolo povedané, že je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na ten sektor potravinový a aj na ďalšie povolania vo vidieckých oblastiach, ktoré takisto sú miestami, kde ženy vykoristujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz otvoríme priestor pre diskusiu. Poslanci sa môžu prihlásiť. Nech sa páči pani Beres. Dobrý deň. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala všetkým našim hosťom. za to, že prijali pozvanie na naše vypočutie. Počas prvých vystúpení, ale myslím, že ešte aj počas tých e, ďalších sa ukáže, že tá situácia na území EÚ je veľmi podobná, i keď samozrejme potom v rámci každého štátu pôjde o isté špecifika v nadväznosti na polnospodárske aktivity a podobne, ale je zrejme, že ide o zraniteľný sektor, Vieme, že v tomto sektore pracuje veľa migrantiek, ale vždy v rámci konkrétneho sektora sú e, ďalšie zraniteľné sektory a často je to naviazané práve na e, rodové hľadisko. Mnohí migrujúci pracovníci majú svoje ťažkosti, ale u, u žien migrujúcich pracovníčok je táto situácia ešte vypuklejšia. Ja som mala príležitosť minulý rok navštíviť Ragúzu. Bola som tam s Frančeskou, navštívili sme jednak e, mimovládne organizácie, ktoré pracujú v oblasti pomoci ženám, migrantkám ale zároveň sme mali príležitosť e, sa zísť aj s poľnospodárskymi združeniami, navštívili sme dokonca aj e, poľnospodárske podniky a mm, miesta, kde prebiehajú programy pomoci ženám treba zároveň povedať, že tu máme aj polnospodárov, zamestnávateľov, ktorí, ktorí ktorí dodržiavajú predpisy a ktorí sa snažia vychádzať v ústrety svojim pracovníkom, ale samozrejme na druhej strane e, sa tieto ženy, títo pracovníci nachádzajú v ťažkej situácii, ich deti nemôžu chodiť do školy, e, Ehm, bohužiaľ sa často stávajú obeťami sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, ako tu už odznelo. Preto som v prvom rade chcela oceniť prácu organizácií, ktoré v tejto oblasti pracujú. Myslím, že ich práca je nenahraditeľná. A zároveň som chcela poukázať na jeden ďalší aspekt. Uh, a ide o efekt e, politiky úspornosti a škrtov na politiku všeobecnosti, ale v tomto prípade aj preto, že v Raguze, keď sme sa zišli s e, miestnymi orgánmi, e, tak nám hovorili o tom, že majú veľmi málo ľudí, inšpektorov práce a to je zásadné. Potrebujeme na to, aby sme ochránili práva týchto pracovníkov, potrebujeme, e, aby orgány inšpekcie práce mali silnú pozíciu a ak, ak existuje len jeden inšpektor na, na celé územie, kde pôsobí povedzme 50 polnospodárských podnikov, no už potom to určite nie je jednoduché dohliadať, sankcionovať tých, ktorí nenaplňajú príslušné predpisy. A jeden z majiteľov podnikov, kde sme sa presunuli, nám mm, uznal, že ide, ide, ide o ide o niečo, čo naozaj takto funguje a samotní majitelia podni- podnikov uznávajú, že situácia je takáto, že je to reálne a ale hovorím, sú tam podnikatelia, ktorí naplňajú predpisy a často nám povedali, že my sme, prví, my sme prvými, ktorí chcú, aby sa to vyriešilo, pretože to, čo sa tu deje, je samozrejme na úkor samotnej práce a surovín. E, preto je to veľmi dôležité končím už, ale opakujem, ak nemáme predpisy na to, ktoré by chránili tieto ženy pracovníčky, my potrebujeme systémy inšpekcií práce. Treba, aby títo ľudia mali v rukách nástroje na riešenie týchto situácií. Ďalej, potrebujeme podporiť organizácie, ktoré s týmito ženami spolupracujú. To je jednoducho zásadné organizácie ako takéto, akými sú tieto. Treba podporiť v mnohých prípadoch. Tieto organizácie nahradzajú vlastne štátnu správu, ktorá, by, ktorá, by, ktorá je to, ktorá by mala konať. Čiže podporiť inštitúcie, podporiť e, inšpekciu práce, inšpektoráty práce a Myslím, že už, myslím si, že je to vec, ktorej sa venujeme na politickej úrovni veľmi dôležitá a e, Všetkým nám ide o zlepšenie situácie v celom sektore poľnohospodárstva. Chceme zlepšiť situáciu žien, pracovníčok, migrantiek a preto končím tým, že ešte raz poďakujem tým, ktorí s nami spolupracujú, tým, ktorí medzi nás dnes prišli a len chcem povedať, že my ako skupina socialistov sme pripravení pracovať na tom, aby sa situácia týchto žien zlepšila. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dostane slovo ďalší prihlásený. Nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švédsky. Srdečne ďakujeme a veľmi pekne ďakujeme za tieto veľmi zaujímavé e, slova z vašej strany. Vieme, že tu ide o problém, ale keď to počujeme takto priamo od vás, tak jednoducho sa začne človek venovať tejto téme a v roku 2009 som ja bola spolu zodpovedná za právne predpisy v kontexte s obchodovaním o ľuďoch E, máme tu právny text ešte z roku 2011 a samozrejme nie je jednoduché tieto problémy takýmto spôsobom riešiť, pretože ešte stále máme veľké problémy a musíme robiť všetko preto, aby právne predpisy skutočne reagovali aj na najnovšie vývin situácie, tak ako ste to práve boli popísali. Tá prvá prezentácia pokázala aj na to, na základe obrázkov, že napríklad dievčatko spolu s mamičkou prišlo prišli spolu a tieto ženy a ich príbuzní čas jednoducho neprichádzajú dobrovoľne do západnej Európy a nevenujú sa teda tam týmto pracovným aktivitám. Problém je, že častokrát sú nútení, pretože z finančných dôvodov sa nevedia udržať nad vodou v domovskej krajine a podľa môjho názoru častokrát je tomu aj tak, že tieto ženy sú dokonca doslova vykoristované, pretože jednoducho sú nielenže zle zaplatené, ale sú aj sexuálne vykoristované. Sú tu napríklad príklady možnosti, že mají zamestnávateľia si uplatňujú nejaké nároky a práve tieto deti, ktoré si ženy prinesú so sebou, tieto častokrát sú sexuálne obťažované, sexuálne vykoristované a toto jednoducho v Európe v roku 2018 už by nemalo byť realitou. Ja si myslím, že my tu musíme niesť veľkú zodpovednosť za to, že títo občania, ktorí pracujú alebo hľadajú prácu v inej krajine, by sa nedostali do takýchto situácií. Tu každý z nás je za to zodpovedný, aby sa takéto niečo nedialo a my tomu musíme zabrániť. Potom sa tu hovorilo aj o tom, že za týždeň zarobia 10, 12, 10, 20 eur. Ja si myslím, ako to teda vyzerá pomer žien a mužov. Sú ženy zhoršie platené ako ženy, aj keď sú teda, e, odpracujú rovnaký čas. Ja si myslím, že sú tu aj žen, deti, ktoré sa dostali do týchto situácií, a ja si myslím, že toto už by nemalo byť dovolené. My musíme viac eh, klásť dôraz práve na tie jednotlivé detaily týchto skutočností. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Noechl, nech sa páči, a potom ďalší. Ďakujem pekne. Ja by som chcela zareagovať na ten termín, ktorý spomínala moja predrečnička. U nás v SND sa tomu venujeme. Ide tu o otázku dobrovoľnosti a Máme tu diskusiu o dobrovoľnosti, pokiaľ ide o prostitúciu. Máme tu dobrovoľnosť, pokiaľ ide o ženy, ktoré vychovajú cudzie deti, potom takisto pokiaľ ide o darovanie orgánov a takisto aj dobrovoľnosť v prípade takýchto druhov prác, prác kde žiaden z nás by to nepovažoval za niečo, čo niekto chce dobrovoľne. Takže je to taká základná principiálna diskusia a niekedy, a to musíme tu povedať jasne, že aj my v rámci našich vlastných politických skupín sme rozpoltení, máme pocit, že určitá miera dobrovoľnosti by bola a bolo aj právo žien rozhodnúť sa, ako naložia s vlastným životom ale ja nevidím v týchto bodoch, pokiaľ ide o darovanie orgánov alebo vychovávanie detí alebo prostitúciu. Ja si nemyslím, že pri týchto typoch práce nejaká dobrovoľnosť. Toto pre mňa všetko nie je dobrovoľné. Pre mňa tu ide o rozhodnutia, kde sú ženy pritlačené k múru. Je tu určitý tlak, ktorý vznikne z danej situácie a potom sa ženy musia snažiť zvoliť to najmenšie zlo, ale častokrát to je jednoducho zlá voľba. Takže musíme, a preto by som chcela podporiť predrečničky, ktoré sa vyjadrili, aj dámy na pódiu, musíme urobiť všetko preto a pozrieť sa na to, akú zodpovednosť môžeme robiť v rámci e, osvety, tak ako ste to spomenuli za Rumunsko, že robíte veľkú osvetu, aby ženy jednoducho vedeli, že do čoho sa púšťajú je dosť ťažké, že častokrát sa znúdze rozhodnú predsa len urobiť niečo takéto ale na druhej strane musia konečne muži, ale aj ženy, pretože nejde tu iba o mužov, ktorí sú venní, musia ísť do vezenia tí, ktorí sa jednoducho obohacujú na núdzi ostatných. To sa nedá jednoducho vybaviť s nejakou, e, s nejakou pokutou alebo podobne. Dá sa to jednoducho vyriešiť iba s vážnymi e, trestami, a nemôže to byť, že my tu trestáme daňové úniky alebo drogový obchod, ale to, že niekto vykoristuje takto túto núdzu žien, toto jednoducho sa trestá doposiaľ iba nejakou finančnou pokutou. Ja nie som taká, ktorá by žiadala takýto, e, takéto prísne tresty a sankcie, ale si myslím, že potrebujeme jasné zákony. Kto niekto takúto bezvýchodiskovosť ľudí takto behopústo zneužíva, tak je to jednoducho v podstate otrokár, a nemôžeme to e, odbaviť iba nejakými malými finančnými pokutami. Ja si myslím, že títo ľudia musia byť odsúdení, musia byť potrestaní a musíme, musíme si uvedomiť, že sa nám to možno nepodarí presadiť všade v Európe, ale Potrebujeme takéto zákony, aby sme mali určité štandardy, aby sme rozlišovali medzi dobrým a zlým. Na to potrebujeme zákon, ktorý to bude rozlišovať. To je úplný základ. Či už hovoríme o utečencoch, ktorí sú medzi nami a nemajú žiadny štatút, alebo či hovoríme o ľuďoch z Európskej únie. Pre mňa je to rovnaké. E, ja tu hovorím skutočne o otrokárstve a ja si myslím, že to zaslúži masívne sankcie. Ďakujem pekne, pani Noecho. Teraz zostane slovo pani Žana. Ďakujem veľmi pekne. Toto verejné vypočutie tejto dôležitej téme, citlivej téme, je veľmi dôležité a vidíme, že máme tu realitu, je to sociálna realita, my musíme ľudí informovať čo možno najskôr a nie teda robiť iba osvetu na úrovni e, vlád, lokálnych alebo štátnych, ale vyvinúť aj určitý tlak na miestnej úrovni v týchto oblastiach, kde vlastne tá situácia sa deje, kde ženy, ktoré pracujú v polnospodárskom sektore, sú takto vykoristované. Áno, Rumunsko, pokiaľ ide o polnospodárstvo v celej Európe, treba povedať, že nielen v Rumunsku máme veľa žien, ktoré pracujú v polnospodárstve, a je našou povinnosťou, aby sme chránili našich spoluobčanov v jednotlivých členských štátoch, ale ako európska poslankyňa za Rumunsko, je takisto mojou povinnosťou chrániť záujmy žien, pracovníčok v rámci polnohospodárskeho sektoru, ktoré sú aktívne v jednotlivých členských štátoch, predovšetkým v našom prípade v Taliansku a Španielsku. My vieme o týchto okolnostiach a preto je veľmi dôležité pre nás všetkých, z môjho pohľadu, pre všetky členské štáty, aby sa urobili konečne kroky aby sa nedovolovalo to, aby takáto sociálna realita pokračovala aj ďalej. Takže my vehementne sa zasadzujeme proti takýmto formám násilia, proti tým podmienkám, v rámci ktorých pracujú ženy v Španielsku a v Taliansku, kde nemajú dostatočné pracovné podmienky vhodné, alebo nemajú ani možnosť, príležitosť aby sa im zabezpečila riadna doprava od toho miesta, kde sú ubytované priamo na pracovisko. A z tohoto dôvodu deti nemôžu chodiť tam do školy. Prečo? Pretože tá dopravná, to dopravné spojenie medzi tým, kde bývajú, a, a školou nie je zabezpečené. Deti nechodia do škôl, ne, neintegrujú sa, takže dochádza tu k prípadom zneužívania, sexuálneho zneužívania, čo je takisto problémom, a my si musíme uvedomiť, že sexuálne zneužívanie sa deje a musíme spolupracovať s miestnymi úradmi a prijať potrebné kroky, keď vieme, že táto realita existuje, nemali by sme to zakrývať a mali by sme prejsť skutočne k, konkrétnym krokom. Pokiaľ ide o platy, to je takisto dôležitá otázka. Tieto ženy teda prídu do týchto polnospodárských oblastí. Prečo? Pretože potrebujú peniaze. To je pravda. Ide potom aj o to, kedy sú vyplácané. Toto potom vytvára obrovské problémy pre rodiny, ktoré tieto ženy majú vlastne finančne podporovať. A toto je hlavným dôvodom, prečo tieto ženy si e, samé sebe dovolia byť vystavené takejto situácii z finančnej núdze. Pretože musia znášať zlé finančné podmienky, zlé pracovné podmienky, nie sú vyplácané na čas. Myslím si, že my všetci tu, všetky členské štáty musia prijať veľmi reštriktívnu legislatívu na ochranu týchto žien a taktiež by sme mali zabezpečiť, aby existujúca legislatíva bola uplatňovaná. Ďakujeme pani Žane a teraz by som rada slovo, odovzdala slovo odborníčke z komisie pre konštitučné, konštitucionálne otázky a občianské práva pani, Al, pani Leticia Palumbo. Príjemné predpoludnie a dobrý deň všetkým. Veľmi sa tešíme, že tu môžeme dnes byť. Budem teraz prezentovať prvú časť prepašte, hovorí Alessandra Ščurba a pani Leticia Palumba bude prezentovať druhú časť. Sme veľmi e, rádi, ak nám nadnesiete nejaké otázky a budeme sa im potom neskôr venovať. Náskôr by som rada predstavila hlavný zámer naše štúdie. My sme vypracovali prípadové štúdie v Taliansku a v Španielsku, aby sme zohľadnili štruktúrálne faktory, ekonomické faktory, ktoré potom nutia ženy, aby, boli, aby sa vystavovali vykorisťovaniu. Berieme do úvahy aj jestvujúce migračné politiky, najmä v poľnohospodárskych oblastiach dochádza k takémuto vykorisťovaniu a chceli by sme navrhnúť e, politiky, ktoré by zlepšili takúto situáciu z pohľadu gendrovej rovnosti a základných ľudských práv. My sme vychádzali z bázy um, ústavných, uh, ústavne zabezpečených práv a tá náchylnosť na, ta, na, e, na takéto vykorisťovanie je e, je prítomná všade v spoločnosti. E, ide najmä o ženy a deti, ktoré sú vystavené takéto situ- takejto situácii. Toto je dôvod, prečo represívne opatrenia nie sú dostatočné doteraz Migrujúce pracovníčky sú vystavené viacerým formám zneužívania, e, sú tam rôzne dôvody, e, zodpovednosť rodina, migračný e, štatút, ale aj pohlavie. Smernica z roku 2011 už E, obsahuje e, pojem, definíciu náchylnosti, citlivosti. Za týchto podmienok je takáto, e, takáto citlivosť spôsobuje, že takíto ľudia akceptujú situáciu vykoristovania a zneužívania. Práve preto Článok 36 obsahuje pojem súhlas, ale zdá sa, že v tejto situácii je to absolútne irrelevantné. V našom, našej štúdii sme sa venovali systematickému zoskupeniu charakteristík, ktoré sú aktuálne v poľnohospodárskom sektore a ktoré spôsobujú takúto citlivosť eh, pracovníkov na eh, túto situáciu. Ide najmä o osoby, ktoré sú utečenci alebo utečenkyne alebo pochádzajú zo stredo- a juhoeurópskych krajín, nemajú možnosť požiadať o dlhodobé povolenie alebo trvalé povolenie na pobyt. V tomto kontexte v cieľovej krajine eh, vzniká zvýšená potreba obsadenia pozícií vo feminizovaných povolaniach. V prípade eh, žien eh, je táto situácia ovplyvnená aj gendrovou dynamikou. Treba zohľadniť taktiež situáciu utečencov, ak takéto formy citlivosti na zneužívanie potom vytvárajú nový model. Hospodárske sektory sú nútené zvyšovať svoje marže a znižovať prevádzkové náklady. V tomto kontexte sa zdá, že Priority spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sú orientované len na ekonomické faktory, ale zabúda sa na práva zamestnancov. Z migrantov sa stávajú nízkonákladové pracovné síly v nezávislosti e, na tom, či ide o občanov z tretich krajín alebo z EÚ. Najmä v polnohospodárskom sektore v členských štátoch EÚ e, je mimoriadná náchylnosť na takéto zneužívanie. Napriek uvedeným faktom e, je tu veľký nedostatok solidných faktov o situácii migrujúcich pracovníčok v poľnohospodárskom sektore. Táto téma by mala byť prioritou pre inštitúcie. Na základe prípadových štúdí z Talianska a zo Španielska sme e, skúmali segmentáciu e, trhu, kde pracujú, pracujú utečenci najmä z afrických krajín a z východoeurópskych krajín. Taliansko a Španielsko sa ukázali byť krajinami, kde je najvyšší počet migrujúcich pracovníčok v poľnohospodárstve. Čo sa týka Talianska, tak išlo najmä o provinciu Ragúza. E, Francesca nám už vysvetlila, prečo sme sa zamerali najmä na túto oblasť e, s našou prácou. Priamo na mieste sme začali v roku 2013 v Taliansku sme skúmali aj iné oblasti, kde pracujú africké ženy a, taktiež sú tam sexuálne zneužívané. Potom sme sa sústredovali na provinciu Uelva v Taliansku, to už bolo spomenuté, ide tam o pestovanie jahôd a provincia Almeria v Španielsku. Ide tam o pestovanie najmä v skleníkoch, ktoré je intenzívne na prácu e, žien. V prípade Talianska sa spoliehame na naše vlastné um, um, výskumy a projekty. V Španielsku čerpáme aj z iných zdrojov. Ide o migráciu e, sezónnu, e, odvetvovú a aj tieto faktory navyšujú potom náchylnosť pracovníkov na zneužívanie. Sezónne pracovničky najmä z Maroka, to je kategória, ktorá sa vyskytuje veľmi často v Taliansku, sú um, najímané formou zmluv v krajine pôvodu a taktiež cez pracovné agentúry. V provincii Huelva sa vyskytujú najmä osoby z tretich krajín, A navyše tento systém najímania pracovníkov vedie ešte k väčšej segmentácii pracovného trhu, zneužívanie na základe etnicity alebo um, povinnosti opatrovateľské v rámci rodinných systémov spôsobujú uh, taktiež náchylnosť na takúto situáciu. Ďalšie zistenia z našej prípadovej štúdie z Talianska a zo Španielska. Subštandardné podmienky, ktoré sme už spomenuli, sú tam veľmi aktuálne. Obvykle tam pracujú aj veľmi mladé pracovné sily, výrazne mladšie, ako by boli zamestnanci z domácich krajín tieto ženy obvykle žijú na okraji spoločnosti, sú segregované v Almerii alebo v Raguze priamo v skleníkoch alebo pri skleníkoch. A sú v zásade veľmi závislé na svojich zamestnávateľoch takéto osoby a keďže prinášajú so sebou aj svoje rodiny, sú potom ešte náchylnejšie na to, aby akceptovali takéto zneužívanie. Často dochádza aj k sexuálnemu vykorisťovaniu, sexuálnemu zneužívaní. Deje sa tak najmä v skupinách, kedy dochádza k vytváraniu e, veľkej miery psychického tlaku. My sme vypracovali o tejto situácii správu a radi by sme komunikovali aktívnym spôsobom to, že tu dochádza k závažným trestným, trestným činom. Takéto podmienky potom vytvárajú um, situáciu moderného otroctva. Prítomnosť detí je taktiež výrazne uh, negatívnym uh, faktorom Taliansku aj v Španielsku sme našli prípady sexuálneho zneužívania migru, um, migrujúcich pracovníčok, ktoré žijú vo vidieckých oblastiach a v getách. Napríklad, čo sa týka Talians- v Taliansku sezónnych pracovníčok, tak neexistuje tam z pohľadu talianských orgánov žiadna ochrana, čo sa týka primeraného bývania. Výsledky štúdie nám dávajú základnú orientáciu, čo sa týka štrukturálnych faktorov vplývajúcich na vznik takejto situácie. Na základe uvedeného odovzdám slovo Letici, ktorá bude hovoriť o tej časti štúdie, ktorá hodnotí um, právne možnosti celej situácie a štúdie, ako by sa to dalo vyriešiť. Príjemné popoludnie. Teraz budem ilustrovať určitými číslami druhú časť našej štúdie. My sme sa v jednej jej časti venovali analýze medzinárodného a európskeho právneho rámca, čo sa týka témy obchodovania s ľuďmi a zneužívania pracovníkov. Venovali sme sa definícii um, obchodu s ľuďmi. podľa definícií, ktoré sú stanovené aj inými relevantnými medzinárodnými konvenciami. A vzťah e, s týmto pojmom, s týmto konceptom naďalej zostáva problematický. Nie, je, panuje tam nejasnosť medzi rozlišovaním jednotlivých pojmov e, medzi e, obchodovaním s ľuďmi a nútenou prácou. Opierame sa taktiež o rozsudky Európskeho súdneho dvora. Najmä čo sa týka medzinárodného právneho rámca, sme sa sústredili na konvenciu európskych inštitúcií z roku 2005, aj taktiež s ohľadom na ďalšie medzinárodné nástroje. Vypichli sme dôležitosť toho, ako sú tieto dohovory dôležitým základom pre o, postihovanie páchateľov takýchto činov. Taktiež sa opierame o smernicu 2011 lomeno 36 a o dohovor AILO o nutenej práci z roku 2014 Odporúčanie číslo 49 a taktiež sme, adopto- taktiež sme použili prístup Organizácie spojených národov k tejto téme. Zvláštnu pozornosť sme venovali smernici EU z roku 2011 lomeno 36 a taktiež e, v tejto oblasti sme zohľadnili aj predchádzajúce platné smernice. Keďže spomínam tieto smernice, oni sú dôležitým základom um, vytvárania štruktúry v boji proti obchodovaniu s ľuďmi Čo sa týka európskej legislatívy, tieto princípy neboli úplne presne implikované. V našej štúdii sme sa sústredili na to, ako tieto predpisy neboli primeraným spôsobom implementované v jednotlivých členských štátoch a tým pádom vznikol systém obetí. Čo sa týka ďalších relevantných právnych nástrojov EÚ, k téme vykorisťovania. Nemám bohužiaľ časový priestor na to, aby som všetky nástroje spomenula, ale rada by som povedala, spomenula len niekoľko bodov. V smernica 2014 lomeno 36 o sezónnych pracovníkoch v našej štúdii sme vypichli, ako táto smernica E, vytvára e, možnosť pre zamestnancov zmeniť zamestnávateľa, avšak nie je, táto smerni- toto ustanovenie nie je povinné pre členských štátov a pre členské štáty a najmä v Španielsku táto situácia e, vytvára možnosti, ako môže dochádzať k zneužívaniu zamestnancov. A taktiež tam nie je celkom pokrytá téma dočasných pracovných agentúr. Potom smernica eh, o vysielaní pracovníkov, eh, kde eh, taktiež je zapojená aj téma sociálneho dumpingu. Zisťovali sme aj situáciu zo smernice 1996 lomeno 71 o sociálnych právach a navyše k právnemu nástroju EÚ týkajúcemu sa e, boja s obchodovaním s ľuďmi a vykoristovaniu e, sme sa zamerali aj na právne nástroje zamerané na práva utečencov a migrantov. Zdá sa však, že EÚ politiky v tejto oblasti nepokrývajú všetky aktuálne témy. Európsky akčný plán proti eh, obchodovaniu eh, s s ľuďmi, respektíve proti podvodom v pracovnej oblasti, nezohľadňuje dostatočne štruktúrálne faktory, ktoré môžu pre migrantov vytvárať e, vysoký prach citlivosti na zneužívanie. Important provision on the protection sú tu aj dôležité ustanovenia k ochrane obetí, ako napríklad princíp bezpomenečnej pomoci obetiam. Potom, pokiaľ ide o politiku migrácie, v našej štúdii poukazujeme na to, um, ako Európska agenda k bezpečnosti roku 2015 um, hovorí o e, prevádzačstve ako o forme organizovaného zločinu. V, tej, v dokumente sa nehovorí o skutočnej ochrane práv obetí a potenciálnych obetí. Um, hovorí sa tam o e, príčinách migrácie, ale len v kontexte e, manažmentu hraníc a krokom proti prevádzačom. Preukázalo sa, že uzatvorenie hraníc nenapomáha, ne, ne, nenapomáha potieraniu týchto, týchto javov a ďalej v poslednej časti zdôrazňujeme, ako európske politiky môžu dokonca aj viesť e, k niektorým krokom, najmä v pomospodárskej oblasti. Hovoríme, hovoríme o, o chabej možnosti legalizácie e, postavenia týchto pracovníkov. Um, hovoríme aj o implementácii konceptu hotstopov. Hovoríme o princípe bezpečných tretích krajín pôvodu a tranzitu. Eh, ďalej hovoríme o problémoch, problémoch s prístupom k azylovému systému. V našej štúdii venujeme jednu časť aj ďalším zaujímavým najlepším postupom eh, na národnej úrovni, ktorých cieľom je boj proti prevádzačstvu a ochrana práv obetí. Dovolte mi zmieniť aspoň dve témy. Napríklad zamerali sme sa na taliansku legislatívu, ktorá sa zaoberá problémami obetí a ktorá e, poskytuje pomoc e, obetiam. Zdôrazňujeme, ako takéto ustanovenie bolo podkopané tým, že sa nenáležite alebo nejednotne v krajine uplatňuje. Uh, Ďalšiu, ďalší postup, ktorý sme skúmali, je e, britský prípad GHL, to je agentúra, ktorá reguluje, e, ktorá reguluje otázky práce a pracovných práv v oblasti polnohospodárstva a iných. My sme sa zameriali, ako som uviedla, na ten talianský kontext. A Pozreli sme sa aj na praktické uplatňovanie jednotlivých predpisov, ale zamerali sme sa aj na prácu mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v teréne, ale vzhľadom na časové obmedzenie o tom teraz nemôžem samozrejme nejak podrobne hovoriť, len chcem zdôrazniť dôležitú úlohu mimovládnych organizácií v regióne Ragúza, Eh, ktoré napríklad pomáhajú s prepravou, s prepravou žien migrantie, ktoré sú v skleníkoch zamestnané. Tieto organizácie rovnako pomohli zabezpečiť aj školský autobus pre deti, ktoré žijú v oblasti skleníkov so svojimi mamami. Záverom konštatujeme, že jediný spôsob, ako bojovať proti diskriminácii, je, je uplatniť, eh, aplikovať eh, iné kroky, ktoré budú vychádzať, eh, ktoré budú vychádzať z, z boja proti chudobe, ťažkej situácii pracovníčok a v tejto súvislosti ponúkame aj niekoľko odporúčaní, ale vzhľadom na časové obmedzenie, samozrejme, ich nemôžem teraz všetky vymenovať, ale možno, že počas diskusie by sme sa mohli niektorým z nich vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem našim hosťom za prezentáciu štúdie. Nemáme už veľa času. Chcela som poprosiť našich hostí, aby zareagovali na niektoré, na niektoré z otázok, ktoré tu odzneli, takže nie viac ako 10 minút. Nech sa páči. Hmm. Odznela tu otázka k rozdielným platom, k rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Uh, Áno, najmä pokiaľ ide o rómskú komunitu, ktorá je prítomná na e, území Ragúzy a regiónu Ragúzy. E, musím bohužiaľ konštatovať, že najmä v prípade tejto komunity tie platy sú veľmi mizerné, sú veľmi nízke. a ženy majú dokonca tie platy ešte nižšie ako muži. No a potom, pokiaľ ide e, o týchto pracovníkov, o často mm, vnímame mm, problémy so zmluvami, s kontrahovaním. Čiže v konkrétnom prípade, kedy napríklad, e, ako som povedala predtým, jedna, jedna z mála žien, ktorá sa rozhodla, že, že nahlasí to, čo sa udialo a um, napríklad ona mala, on, on, ona mala, ona mala riadnu zmluvu a e, poberala 30 eur denne za svoju prácu a ale to vlastne zároveň aj znamenalo, že e, ju zneužíval alebo že ju vydieral zamestnávateľ viac, keďže mala vyšší plat ako iné ženy, tak um, ju vydieral takýmto spôsobom a bohužiaľ e, bola, bola v pasci a e, zaseknutá v takejto situácii. A keď sa po desiatich rokoch zneužívania táto žena rozhodla, že naozaj udá svojho zamestnávateľa a po šiestich potratoch, ktoré boli spôsobené tým, že teda bola zneužívaná svojim zamestnávateľom, príslušný sudca požiadal, požiadal um, o to, aby bol zamestnávateľ obvinený z otrostva, pretože skutočne táto žena bola otrokyňou, bola neustále uzatvorená v skleníku a e, jej zamestnávateľ za ňou chodil, sexuálne ju zneužíval. A nechcem teda samozrejme zachádzať do podrobností, pretože a, a, mm, vďaka rumúnskému kňazovi, ktorý sa do oblasti dostal, nakoniec nabrala odvahu a, a udala e, zamestnanca a e, prokurátor žiada žiada o trest za otroctvo pre zamestnávateľa a mm, potom sa, a potom sa ukázalo, že mm, išlo o príliš tvrdý trest, čiže nena, nie, nebola odvaha naozaj tvrdo, tvrdo potrestať tohoto zamestnávateľa. Takže nakoniec išlo, išlo o trest e, za sexuálne násilie a neexistovala odvaha e, obviniť niekoho za otroctvo. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďalšia host excuse, excuse me. Ehm, doamnelor și domnilor europarlamentari, în raport de Vážení poslanci, vážené poslankyne, vzhľadom na to, čo uviedla pani Pérez počas svojho vystúpenia, mi dovolte uvieť následovné. Pani premiérka Dančila um, s delegáciou navštívila mesto Raguza a v rámci regiónu bolo identifikovaných zhruba 5000 fáriem. Pracuje v nich, e, pracuje v nich niekoľko tisíc rumunských žien a v zápätí po našej návšteve sme zaujali stanovisko na úrovni rumúnskej vlády a sme v kontakte s miestnymi organizáciami, ktoré v Raguze pracujú a zároveň sme spustili aj kampaň v regióne Rumúnska, odkiaľ odchádza mnoho pracovníkov do Ragúzy. A v rámci kampaň sme snažili o zvýšenie povedomia. Okrem toho, rumúnske orgány v súčinnosti s talianskými orgánmi vykonali niekoľko kontrol a inšpekcií práve na farmách v oblasti Ragúzy a zdá sa, že situácia je následovná. Veľká väčšina pracovníkov, migra- pracovníkov migrantov z Rumúnska odmietlo o svojej situácii hovoriť, nechcú zverejňovať informácie o svojej situácii, nechcú nahlasovať, nechcú dávať e, neprávosti e, talianským orgánom. A to by práve bol ten najdôležitejší krok, ktorý by mohli podniknúť. V opačnom prípade nedokážeme príliš pomôcť e, ich situácii, zraniteľnej situácii. Situácia v súčasnosti vzhľadom na informácie, ktoré mám v dispozícii, je ale v súčasnosti lepšia, čo nám dovoľuje byť optimistickejšími. Dúfajme a teda naplňa nás to nádejou, že situácia v celej Európe sa postupne zmení, zmení k lepšiemu. Švedská poslankyňa hovorila o situácii detí a náš príslušný orgán, ktorý má na starosti ochranu detí, nám poskytol tejto súvislosti správu. V, v Rumunsku je asi 95 tisíc detí, ktoré v súčasnosti, ktorých rodičia sa odsťahujú do zahraničia za prácou, či už legálne alebo nelegálne. A ďalej e, sa tu hovorilo o prísnejších trestoch pre tých, ktorí umožňujú takúto nezákonnú prácu, najmä na pozadí toho, čo sa deje v Španielsku a v Taliansku. Musím ale zdôrazniť to, že často pracovníci samotní nechcú e, informovať o eh, svojich ťažkostiach, nechcú nahlasovať neprávosti, ku ktorým dochádza. Mm. No a potom pokiaľ ide o tie dve následné prezentácie, cieľom ktorých bola situácia v tejto oblasti v Európe, je pravda, že pre Rumunsko sú Taliansko a Španielsko najdôležitejšími destináciami pre pracovnú migráciu. Na teraz e, to ale predstavuje pre nás e, slabú stránku, najmä pokiaľ ide o, najmä pokiaľ ide o prispôsobenie pracovnej sily. U nás doma, u nás e, chýba zhruba 200 e, tisíc pracovných, teda u nás, u nás chýba zhruba 200 tisíc pracovníkov. E, treba ale zároveň povedať, že aj že Rumúnsko rešpektuje právo na voľný pohyb, ktoré je zakotvené v Univerzálnej deklarácii ľudských práv, európskych zmluvách a v článku 23 Rumúnskej ústavy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nech sa páči, profesor Šoltal, na dve minútky, nech sa páči. Uh, Musíme totiž e, skončiť, potom máme ešte ďalší bod na programe rokovania. Len dve e, také veľmi rýchle pripomienky. Vo, vo výskume, o ktorom som hovorila ja, sme, sme našli e, dôkazy o rozdieloch v odmenovaní. A to, to nie je nič prekvapivé bolo to tak, e, je to tak v rámci formálnych, v rámci zákonných trhov, prečo by tomu tak potom nebolo na nezákonnej úrovni? Ešte e, k tomu výskumu. Výskum sa nám javí výborný a e, zaujímavé je pre mňa to, že hovoríte o právnych nástrojoch, ktoré by mohli napomôcť e, k mm, ochrane práv utečencov a pracovníkov migrantov. Je to ale je tu ešte ďalšia zapeklitá otázka. Ako ochrániť ženy, pracovníčky, migrantky v poľnohospodárstve a ako ich ochrániť, keď sa pohybujú po Európe? No a to je práve tá citlivá otázka, ktorú treba riešiť do budúcna. Teraz a do budúcna. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim rečníkom. Ďakujeme za prezentáciu štúdie. Cieľom nášho vypočutia bolo e, pozrieť sa na pracovné a životné podmienky týchto žied a pozrieť sa na to, ako, ako ochrániť, ako ich lepšie ochrániť a zlepšiť ich situáciu. Kolegovia, ak situáciu e, žien migrantiek v pomospárských oblastiach chceme zmeniť, tak potrebujeme e, urobiť toho viac musíme urobiť viac na pôde Európskeho parlamentu, ale samozrejme aj na národnej úrovni. E, miestne, regionálne orgány musia konať a musíme všetci spolupracovať, aby došlo k zlepšeniu tejto situácie. Eh, Ďalším bodom nášho rokovania je boj proti eh, sexuálnej šikane na verejnom priestranstvách. Budeme diskutovať o návrhu správy k tejto téme. V prvom rade by som rada odovzdala slovo správodaj Kini. nech sa páči. Sí, grazie, grazie, presidente. Pani Pičierno. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne vysvetlím dôvody, pre ktoré sme mm, chceli s cestou správy z vlastnej iniciatívy k tejto téme. Cítili sme sa zaviazaní a povinní sa vyjadriť k tejto téme. Chceli sme pridať svoj hlas k hlasom e, miliónov žien, ktoré sa zapojili do kampane Me Too a ja. A táto iniciatíva je dôležitá aj, um, aby sme sa vyjadrili k niektorým reakciám, ktoré tu odzneli reakcie, ktoré sa snažili nejakým spôsobom e, e, bagatelizovať túto, túto iniciatívu. Ženy E, tieto ženy sa často stali obeťami dvakrát. Teda prvýkrát, keď boli zneužité a druhýkrát, e, keď sa na nich možno pozerali niektorí z vrchu, alebo ich niekto kritizoval za ich správanie, alebo dokonca aj preto, e, že hneď neboli schopné nahlásiť tú neprávosť. Tieto táto, tá, táto situácia sa týka všetkých žien um, bez, bez, ohľadu, bez ohľadu na postavenie a či už ide o verbálne alebo fyzické násilie, či už ide o implicit, implicitné či explicitné správanie. Um, a stojíme pred, nám, stojíme pred komplexnou výzvou bez pochyby, pretože často sa na regionálnej či na európskej úrovni stretávame s kontextom, ktorý nás vyvoláva obavy. Všetky, všetky výskumy hovoria o tom, že viac ako dve ženy e, e, je viac ako jedna žena z dvoch e, sa stala obeťou takého zneužívania a šikany preto, preto sú veľmi musíme musíme pomýšľať, ako, ako zlepšiť túto situáciu. Musíme mať dispozícii aj náležité zdroje. Veď si len spomente, tá situácia, možno, že kontext sa mení, e, Pomyslite len na to, čo ponúkajú nové technológie, revenge porn a často je možné e, zneužívať e, verbálne cestou mobilného telefónu, sociálnych sietí a tak ďalej. Čiže mm, v súčasnosti sme svedkami aj e, foriem zneužívania či šikany, ktorú sme predtým nepoznali. Ehm, často sa žena stáva e, obeťou zneužívania na verejnom priestranstve, ehm, na pracovisku. Mm. Nie je tomu tak dlho, čo majú ženy prístup k, verejnému životu a ehm, niektorých, v niektorých oblastiach je to proces, ktorý sa ešte len začal. Ale ženy e, sa nachádzajú na miestach, kde, kde majú povedzme dobrú pozíciu, ale aj tam sa často stávajú predmetom zneužívania, harašenia a e, útočí sa na ne, sú obeťami diskriminácie. Často ide o nový často ide o nejaký boj proti emancipácii. Ja viem, treba, treba uznať, že určité kroky už boli poskytnuté, európske inštitúcie e, bojujú proti stigmatizácii, ale musím povedať, že sa, nachádza, sa nachádzame len na začiatku. Často sme svedkami mobbingu na pracoviskách. Nie, tieto prípady nie je ľahké potierať Hovorili sme o tom pred chvíľočkou, napríklad počas nášho vypočutia. Treba bojovať proti takémuto správaniu. A to znamená, že nemôžeme e, akceptovať takéto správanie. Mm, vieme často, že k tomu dochádza aj na kultúrnej úrovni, že sú tu isté stereotypy a ja neustále opakujem, a už som to tu neraz povedala, dokonca aj, dokonca aj v rámci pléna sme častokrát boli svetkami, počuli sme neakceptovateľné slova, neakceptovateľné vyjadrenia na adresu žien. Čaká nás dlhá cesta, veľa práce a bude to nelahké, pretože sú tu isté, pretože e, ženy sú obeťami diskriminácie, ktorá, ktorá pochádza z istých subkultúr a nemôžeme eh, podceňovať eh, často dôsledky takejto situácie. Vieme, že v tomto ohľade je veľmi dôležité práve vzdelávanie od materskej školy až po univerzitu. Školy zohrávajú veľmi dôležitú rolu Prvým problémom, ktorý musíme riešiť, je hľadať právnu definíciu. Musíme riešiť definíciu, a teraz sa už dostávam rýchlo k bodu, musíme hľadať právnu definíciu týchto javov. Neexi- takéto niečo neexistuje na úrovni EÚ v homogénnej podobe ale je pravda, že vďaka hnutiu Me Too došlo k, sociálne, k zmene sociálnej definície, čo to znamená byť e, obeťou obťažovania. Ale toto všetko sa ešte nepretavilo do právnej roviny preto e, ja som sa skúsila na to zameriať v rámci návrhu textu. A preto dôležité, už končím, pani predsednička, je dôležité definovať to, e, čo je dnes vlastne verejným priestranstvom. Hovorím, pretože tu máme máme tu nové verejné priestranstva, digitálne priestranstva, kde sa ženy stávajú obeťami obeťami takéhoto obťažovania. Hovorila som v sociálnych sieťach a tak ďalej. Ja som sa vo svojej práci snažila zdôrazniť e, tieto aspekty a dúfam teda, že budeme ďalej pracovať a že prispejú k tomu aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia pani Záborská a pani Kozlovská nahrádza pani Záborskú. Nech sa páči. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca, pani sprawozdawczyni. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, pani spravodajkyňa, dámy a páni. Pani Záborská sa ospravedlňuje za to, že tu dnes nemôže byť. Budem prezentovať jej názory v stručnosti. Chcela by poukázať na to, ako oceňuje vašu prácu a oceňuje túto vyváženosť, ktorá bola dosiahnutá v správe, kde sa poukazuje nie teda iba na negatívne stránky a utrpenie žien, ale a na druhej strane sa tu hľadajú aj možné riešenia. Pani Záborská by takisto chcela zdôrazniť, akú kľúčovú úlohu majú zohrávať práve muži v snahe nájsť riešenia, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti násiliu na ženách. Pani Záborská takisto má pocit, že môžeme sa čo do detajlov líšiť v snahe hľadať riešenia proti násiliu na ženách. mobbing a takisto aj sexuálne obmedzovanie na pracovisku, ale je tu predsa len taký kľúčový cieľ a tým je, aby sme odstránili akúkoľvek formu a prejavy násilia na ženách, ako aj ostatným zraniteľným skupinám našej spoločnosti. Pani Záborská urobila alebo vyjadrila nejaké obavy, pokiaľ ide o terminológiu subsidiaritu a predložila pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Besera. Nech sa páči, máte slovo za Alde. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Dovolte mi sa poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni za jej prácu. Ja keď som bola tieňovou spravodajkyňou za uznesenie parlamentu v boji proti odstraňovaniu príčin sexizmu v Európe, teším sa, že môžeme takto spolupracovať aj pokiaľ ide o tejto dôležité témy. Zastrašovanie a obťažovanie to je veľký problém vo viacerých sférach, tak v súkromnej sfére, ako aj vo verejnom priestore. A treba povedať, že sa urobilo veľa v posledných rokoch, ale predsa len treba ešte urobiť veľa, pokiaľ ide o tému riešenia týchto problémov. Máme tu určitý model, ktorý sa v podstate stále opakuje, pokiaľ ide o tému obťažovania. To znamená, že páchatelia sa tvária ako obete a potom obeť má pocit, že je ponechaná sama na seba. A je tu určitá otázka, pokiaľ ide o moc treba povedať, že svetkovia nechcú vypedovať, pretože majú problém, že tu môžu dosť k represáliám a preto treba jednoducho zmeniť spôsob zmýšľania, akým spôsobom my hodnotíme takéto e, prečiny. Musíme využiť na to všetky nástroje, ktoré máme. Európa už prijala patričné potrebné zákony, ale bohužiaľ členské štáty neuplatňujú tieto vždy primeraným spôsobom a preto podporujeme preto podporujeme to, čo povedala pani komisárka. A pokiaľ ide o správne uplatňovanie, pokiaľ ide o správne uplatňovanie nástrojov, ktoré v Európe máme, v Španielsku máme aj prípad zneužitia, ktorý ešte raz vlastne v podstate e, zdôraznil tieto problémy. Španielsko sa musí postarať o to, aby v prípade skutočne iba pravého súhlasu, skutočného súhlasu, môže nastať takýto telesný kontakt a ani internetové obťažovanie nemôžeme akceptovať a musíme sa pozrieť na to, aký to má veľký dopad na ženy a deti. To znamená, vláda nemôže zatvárať pred týmto oči, tak ako aj predchádzajúce ustanovenia, vychádza to z, dohovoru z Istanbulu. Tie členské štáty, ktoré tento dohovor neratifikovali, by to mali urobiť čo možno najskôr na to, aby vlastne neblokovalo sa to implementovanie naprieč Európou. Pokiaľ ide o tie nenávisné prejavy, to treba to e, spomenúť. Treba to vnímať z celok európskeho kontextu. My ako výber, výbor FAM Pracujeme na tejto téme. Ja si myslím, že to musí byť aj pracovným programom komisie pre rok 2019. Potrebujeme aj určitý návrh, pokiaľ ide o riešenie akýchkoľvek prejavov násilia na ženách. Potrebujeme globálne stratégie, žiadali sme to aj najvyšší čas a všetci tu v parlamente musia na tomto pracovať, aby uznesenia parlamentu skutočne boli v plnej miere implementované pokiaľ ide o boj proti týmto formám násilia. Už sa to príliš dlho ťahá, nie je to akceptovateľné. My sme povinní pomôcť obetiam, a to prostredníctvom politiky, ktorá bude raziť cestu nulovej tolerancie. Musíme túto musíme jednoducho teraz preraziť tento odpor. Vidíme, že sa postavilo na stranu riešenia aj hnutie MeToo a musíme sa snažiť riešiť tieto otázky a musíme urobiť všetko preto, aby tie dvere, ktoré sa trochu otvorili, ostali už otvorené, aby sa skutočne urobilo niečo a tešíme sa na vypočutie, na, ktoré bude neskôr. Teraz zostane slovo pán Soli za zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Táto správa sa týka viac, veľkého sociálneho problému, ktorý je oveľa väčší, ako sa môže zdať na prvý pohľad. A vidíme to, že v kontexte viacerých škandálov sexuálneho obťažovania a sexuálnych násilností. Vidíme to aj z Hollywoodu, vidíme napríklad e, aj ten rozsudok o Maláde v Španielsku, tento prípad si zaslúžil veľkú mediálnu pozornosť, to je taká reakcia a nezabúdajme na to, že väčšina týchto prípadov v podstate častokrát ostane nepovšimnutých a častokrát väčšina týchto foriem utrpenia zostane práve na pleciach obetí. My žijeme v spoločnosti, kde sa nám podarilo na papieri dosiahnuť už veľa, veľké zlepšenia, pokiaľ ide o práva žien a rovnosť, ale bohužiaľ to, ako naša spoločnosť ešte stále je urob... ukotvená na tom patriarchálnom modeli, kde vlastne to zamedzuje také plnej miere e, seba realizovania sa žien. Vidíme, ako to je prepojené s viacerými konceptami e, mocenských štruktúr, ktoré musíme jednoducho zrušiť a musíme sa pozrieť na to, ako odstrániť tie predsudky násilnícke, ktoré v spoločnostiach ešte stále prevládajú. Takže ja ako tieňový spravodaj za moju skupinu za zelený vítam takýto návrh a ďakujem spravodajcovi, spravodajkyni za túto prezentáciu. Ide o komplexný a dobrý základ a chcel by som zdôrazniť, že je to veľmi dôležité práve v kontexte otvorených diskusí o sexuálnom obťažovaní, sexuálnom násilí v rámci politického života v politických inštitúciách, pretože ako vieme, toto sa deje a my ako zvolení politici máme veľkú zodpovednosť bojovať proti týmto prípadom. A našich pozmeňujúcich návrhoch by sme chceli dôrazniť niektoré z týchto tém, nielen pokiaľ ide o sudcov, Vidíme, že to zasahuje aj do politických štruktúr. Máme tu e, určité prevenčné snahy, ktoré by mali riešiť situáciu aj v politických politických stranách. Treba zabezpečiť záruky, zábezpeky na to, aby sme riešili tieto negatívne javy. Treba jasne sa postaviť na stranu obetí a treba eh, nájsť eh, jasný právny rámec tak na národnej, európskej, ako aj medzinárodnej úrovni. To znamená, v našich pozmeňujúcich návrhoch sa budeme sústrediť na tieto témy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja a teraz dostane slovo spravodajkyňa. Máte 2-3 minúty, ale už viac nemáme času.